umožnili predsedníctvu eh, sledovať túto diskusiu. Ďakujem. Ďakujem pekne. V súlade s článkom 216 odsekom 4 vás informujem, že nebola žiadna žiadosť o pozmenenie informácie, ktorá bol, eh, eh, pozmenenie informácie, ktorá bola poskytnutá včera 18.30, čiže táto